Pani predsednička Knobloch, e, ďakujeme za to, že ste prijali naše pozvanie. Vaše excelencie, vážení hostia, pán predseda Európskej komisie, e, pán predseda Dvora auditorov, pán premiér, e, vážení zastupcovia rumúnskej vlády, kolegyňa a kolegovia. Dnes oslavujeme, pripomíname si Deň spomienky na obete holokaustu. Židovské komunity a e, etnické menšiny, Rómovia, homosexuáli, všetky osoby, e, ktoré nacistický režim považoval za neželateľné. Dnes sa stretávame tu vo plenárnej sále e, Európskeho parlamentu a vysielame silný signál. Chceme povedať jednoznačne, že my nezabúdame, my nechceme zabudnúť. Chceme neustále si pripomínať tieto tragické záležitosti a udalosti a chceme zo všetkých síl bojovať proti akejkoľvek forme nenávisti, diskriminácia a antisemitizmu neslychané zločiny holokaustu je potrebné si pripomínať, ale nie je to iba pripomienka. Je to takisto dôležitá etapa v procese e, hojenia e, spoločnosti. Holokaust e, musí ostať nezabudnutý. Nesmieme tolerovať akty rasovej nenávisti podľa Eurobarometru 50 európskych občanov sa domnieva, že antisemitizmus je problém aj v ich vlastnej krajine. Bohužiaľ, vírus antisemitizmu nebol ešte vykorenený. Musíme jednoznačne a rázne e, reagovať na každý zárodok nenávisti. Naša história je plná netolerantnosti a násilia. Európa viackrát ale ukázala, že to dokáže aj prekonať. Európsky parlament neustále sa vyslovuje proti činom diskriminácie a e, nenávisti. V roku 2017 sme e, zorganizovali konferenciu o budúcnosti židovských komunít v Európe. V roku 2017 sme prijali naše prvé uznesenie proti antisemitizmu. Spoločne musíme robiť ešte viac, aby e, sme hájili princípy Spojených národov, ktoré založili tento deň spomienky na obete holokaustu. Musíme podporovať vzdelávacie programy, musíme zamietať akékoľvek potláčanie, popieranie holokaustu a musíme bezvýhradne protestovať proti každému prejavu netolerantnosti, či už náboženskej alebo etnickej. Naše dnešné posolstvo je jasné a jednoznačné. V Európskej únii neexistuje priestor pre nenávisť a antisemitizmus. Nedovolíme, aby sa zopakovali tragické omily minulosti. Budeme počúvať e, všetky svedectvá teraz. E, si vypočujeme svedectvo Charlotte Knobloch, ktorá mala iba 3 roky, keď jej bolo zakázané hrať sa s ostatnými deťmi v štvrti, ktorej bývala. Bola židovka, je židovka a to bola jej jediná vina. Zázrakom prežila e, hrôzu holokaustu vďaka jednej kresťanke, ktorá pracovala pre jej rodinu. Charlotte Knobloch venovala svoj život odvážnemu boju proti nenávisti a proti antisemitizmu. A jej teraz patrí naša, naša vďaka. Pani Knobloch, teraz vám udelujem slovo, aby ste sa vyjadrili pred plenárnym zasadnutím Európskeho parlamentu. Sehr geehrter Herr Präsident. Vážený pán predseda parlamentu Tajany, chcem sa vám poďakovať za vaše úvodné slova, ktoré boli veľmi dojímavé. Pán predseda komisie Juncker, vaše excelencie, pán e, premiér Michel, e, vážení žiaci a prítomní študenti, vážené poslankyne, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, pán predseda. Chcem sa vám veľmi srdečne poďakovať za toto pozvanie, ktoré som akceptovala s veľkou radosťou, pretože návšteva v Európskom parlamente je pre mňa vždy niečím výnimočným. Vy, ktorí pravidelne prichádzate do tejto budovy, tým vám chcem všetkým povedať, že pre mňa je to veľmi povznášajúce, keď e, môžem prísť do Európskeho parlamentu. Toto plénum nie je ako ostatné parlamenty. Každý tu bol zvolený ako zástupca svojej politickej strany, respektíve svojej krajiny. Vy ste tu preto, aby ste viedli politický súboj a aby ste vytvárali dobrú budúcnosť pre občanov Európy. Ale to nie je všetko. Za týmto rečníckým pultom a za predsedníckým stolom nevidíte iba jednu národnú vlajku ako v národných parlamentoch vidíte tu 28 vlajok a uprostred vidíte žlto-modrú vlajku, ktorá je symbolom jednotnosti Európy, symbolom myšlienky, ktorú vy tu reprezentujete ako poslanci Európskeho parlamentu. A v tejto plenárnej sále sa vytvárajú nie iba zákony, ale aj súdržnosť. A Eh, je to zároveň aj symbol hodnôt, na ktorých spočíva Európa. Sloboda, demokracia, ľudské práva, otvorenosť, tolerantnosť a takisto vôľa žiť v miery spoločne. Tieto ideály mm, sú dnes v Európe samozrejmosťou, ale pre mňa a pre mnohých iných dlhé roky toto bolo úplne nepredstaviteľné. Počas mojej mladosti som e, musela zažiť, aké to je e, žiť v barbarskom režime, ktorá, ktorý nepoznal nič ľudské a bez akýchkoľvek zábran vraždil a ničil. Ja som vtedy stratila takmer všetko mojich blízkych, mojich milovaných, môj domov, ale takisto som stratila dôveru vo svet a ľudí. Viackrát som mala šťastie, v živote. Náhodou som si zachránila život. Celé roky som žila v skríši v ukryte pod eh, ne, nepravým menom. Mala som falošnú identitu. Keby som bola sama sebou, tak by to pre mňa znamenalo rozsudok smrti. A ja tu dnes môžem byť aj preto, lebo medzi všetkými ľahostajnými a vrahmi sa našli aj ľudia, ktorí boli ochotní riskovať svoj život, aby, aby si zachovali ľudskosť. Ja tu stojím dnes vďaka tomu, že eh, sa objavil jeden lúč eh, ľudskosti v tej tme, v tom temne. A tento lúč nikdy úplne nezhasol. A mne bolo vždy jasné jedno. Keby sme boli, mali tú možnosť, tak by sme aj s manželom odišli eh, vtedy z Nemecka, aj z Európy. Európsky kontinent sa nám zdal byť skazení. Chceli sme si vybudovať nový život niekde mimo Európy. Ale narodenie našich detí potom spôsobilo, že sme naše e, plány opustiť krajinu neustále odkladali. Naše deti vyrastali v štáte, kde židovská komunita sa nemohla e, cítiť dobre, nežila v istote. V prvých rokoch e, po vojne Eh, sme stále mali veľmi neisté kontakty s mimo židovským okolím. Nikdy sme nevedeli, kto z ľudí v našom okolí má na rukách židovskú krv. My sme žili v krajine vrahov a my sme to ešte stále vtedy cítili. A preto sa nám zdalo, že ostať navždy v Nemecku je nepredstaviteľné. Dnes tu ale napriek tomu stojím pred vami a to je dôkazom toho, že Našťastie sa v priebehu 10 ročí veľa vecí zmenilo. A veľa sa zmenilo, veci, ktoré predtým boli nepredstaviteľné. Nikto vtedy nerátal s tým, že povojnové demokracie budú tak stabilné a silné. Vtedy e, sa nikto nedomnieval, že Európa za pár rokov prekoná stáročné nepriateľstva. A nikto si nevedel predstaviť, že po hrozných činoch holokaustu sa opäť obnoví židovský život v Európe, dokonca v Nemecku. A to dnes všetko je samozrejmosťou. Ale napriek tomu, dámy a páni, chcela by som poukázať na to, že to nie je až taká samozrejmosť. Všetky výdobytky, ktoré som spomenula, nie sú také stabilné, ako vyzerajú byť na prvý pohľad. A bohužiaľ v posledných dňoch sa to ukazuje. Demokratické povojnové usporiadanie v Európe je dnes viac ako kedykoľvek v minulosti ohrozené. A nehovorím tu teraz iba o vonkajších hrozbách. Tým vonkajším hrozbám by európska myšlienka bez problémov odolala. Ja sa oveľa viac obávam útokov znútra. My sme zjednotení v mnohorakosti a v budúcnosti to tak ostane len vtedy, ak budeme hájiť naše spoločné hodnoty. Táto budúcnosť sa ale nedá oddeliť od eh, poznania minulosti. 27. januára sme mali Medzinárodný eh, deň pripomínania si obeti holokaustu. Pripomenuli sme tých 6 miliónov ľudských židovských obetí, ktoré prišli o život v roku 1933 až 1945 v dôsledku nacionalisticko-socialistického Nemecka. Oslobodenie koncentračného táboru Osvienčím, e, ktorý pripomíname si e, práve týmto dňom spomienky. E, je to už 74 rokov od vtedy, no a už iba málo preživších, ktorí môžu z vlastnej skúsenosti svedčiť o v týchto táboroch. O to dôležitejšie je to, aký signál vyslali e, špicn kandidáti kresťansko-demokratického hnutia a demokratického hnutia. E, obaja, Manfred Weber a aj Franz Timmermans, išli do Osvienčimu e, pripomenúci tieto obete. E, napriek tomu vidíme, že uh, tieto hlasy uh, postupne zmlkajú. Uh, budeme mať vlastne čas alebo epochu, ktorá už nebude mať očitých svetkov. Uh, a e, niektorí ľudia akoby e, zabudali na potrebu pomenania si týchto e, činov. Ako by to bolo nepotrebné. To je ale veľký omyl, pretože v Európe vidíme politické hnutia nadobúdať na síle, ktoré naozaj rozhodne bojujú proti spomienkam, proti pripomienkam, propagujú súčasnosť v minulosti ako taký odrazový mostík do budúcnosti bez spomienok a že v takýchto podmienkach sa darí aj antisemitizmu, to bohužiaľ nie je prekvapujúce. My, členovia židovskej obce, zažívame dopady tohto vývoja už teraz. V Nemecku a mnohých ďalých, ďalších krajinách EÚ e, židovský život na verejnosti je možný iba pod ochranou policie a pocit bezpečnosti židovského obyvateľstva e, sa čoraz viac oslabuje. Áno, centrá židovského života eh, existujú a sú znova v mestách eh, synagógy a mm, rôzne centrá eh, sa znovu postavili, ako by to spolužitie bolo úplne automatické. Samozrejme, tieto budovy stoja na základe dôvery ja sama môžem z vlastných skúsenosti povedať, ako dlho to trvalo, kým e, som sa znova v mojej domovine, v mojom rodnom meste Mníchove po 45. znova cítila ako doma. Keď e, sa pozrieme e, na tie kufre, tie som konečným platnosťou vy, vybalila až po otvorení našej novej synagógy roku 2006 v novembri. A aj teraz sa pristihnem často pri uh, myšlienkach, eh, že som uh, príliš prirýchlo vyslovila tieto slova. Dôvera v židovskej obci uh, naozaj na mnohých miestach klesá. Oni verili, že vo svojej krajine už nikdy nebudú ponechaní na pospas. E, často dochádza k napádaniu, či už verbálnemu alebo mm, fyzickému, ale čoraz viac e, trpia e, lahostajnosťou, chyba pochopenie, chyba empatia. Kamkoľvek sa pozrieme, e, všade nenávisť voči e, Židom e, je čoraz prítomnejšia vo všetkých spoločenských vrstvách, vo všetkých oblastiach politického spektra, od politickej pravice až po radikálnu lavicu, až do samotného stredu politického spektra. A potom máme ešte samozrejme mnohé muslimské skupiny síly typu AFD, zástupcovia kampane antisemitickej BDS, radikálni moslimovia, možno nemajú veľa spoločného to, čo ich spája, je antisemitizmus. Vážení prítomní, samozrejme, že toto je iba polovica pravdy. Našťastie všade v Európe existujú aj ľudia, ktorí sa sadzujú za spomienky, za demokraciu a otvorenosť. Ich hlasy e, znejú, je ich veľa. V mnohých, ak nie všetkých krajinách Európskej únie, predstavujú širokú väčšinu obyvateľstva ale e, táto číselná prevaha e, tá nestačí. Pretože dejiny ukázali, aké zložité môže byť pre väčšinu svoje ideály e, presadiť proti radikálnej, hlučnej menšine. A tak aj v súčasnej európskej politike vidíme, ako rýchlo sa šíri antisemitizmus, ak sa mu nestanovia hranice na čas. Jedným z najdrastickejších príkladov e, tohto vývoja, ten momentálne vidíme v Spojenom kráľovstve. Strana práce Labour Party, ktorá bola počas svojho, svojich dlhých e, dejín e, baštou rozumu, sa so svojím predsedom Jeremy Corbynom stala s jedným z najproblematickejších prípadov Európy, pokiaľ ide o politický antisemitizmus pod novým vedením strana Labour už opustila politický stred. Es liegt auf der Hand. je logické, že takáto moralická, morálna uh, polotma uh, vlastne spôsobuje úrodnú pôdu uh, pre veľmi sporné uh, sily. Čiže vidíte, že keď sa uh, situácia vyvinie spod kontroly, veľmi rýchlo uh, sa môže um, situácia dramaticky zmení. Toto je iba jeden z príkladov. E, nechcem teraz vysvetľovať politickú osobitnú úlohu e, Spojeného kráľovstva, pretože takéto príklady nájdeme všade v Európe a vidíme, že v našich e, krajinách sa deje niečo nežiaduce. Antisemitizmus nachádza priestor politický, spoločenství. To, čo dlho bolo len také latentné, sa dostáva na povrch keď sa proti tomu nebojuje okamžite energicky, e, tak to nadobúda e, na sile. E, toto naozaj vidíme veľmi viditeľne. Poukázal to už aj pán predseda. Vážený prítomný, chcem povedať jednu vec veľmi jasne. Európa, v ktorom 89 židovského obyvateľstva sa stiažuje na mm, rastúci antisemitizmus vo svojej domovine. Takáto Európa má problém. Európa, v ktorej viac než tretina židovského obyvateľstva rozmýšľala minimálne raz e, naozaj seriózne nad vysťahovaním. Takáto Európa má problém. Nenávisť voči Židom e, je jedom pre spoločenskú klimu vo všeobecnosti. E, sloboda a bezpečnosť by mali platiť pre každého jedného občana Európy alebo potom pre nikoho. Ja eh, naplňa ma to smutkom a bolesťou, že dnes, toľko rokov po skončení holokaustu, že znova a ešte stále musíme bojovať s takýmto širokým antisemitizmom. Ale naša povinnosť, povinnosť nás všetkých musí byť eh, bojovať proti takémuto vývoju, aby sme ho zvrátili. Toto je naša zodpovednosť. Pretože najväčšia tragédia židovských dejín sa udiala práve tu v Európe mestá, ktoré sú dnes centrom nášho života, tie boli často pred menej než ako 80 rokmi e, naozaj dejiskom e, najhoršieho zločinu v dejinách ľudstva spôsobený nemeckou vládou v tom čase. Vážení prítomní, vážení členovia komisie, vážené poslankyne, vážení poslanci, vy ste tí, ktorí riadite Európsku úniu a preto apelujem práve na vás, aby ste sa dnes aj v budúcnosti aj po chystajúcich sa nových voľbách do Európskeho parlamentu, aby ste sa zasadzovali všetkých síl voči nenavisti proti Židom. Ja by som si želala, aby tento parlament aj do budúcna dostal svojej zodpovednosti. Sloboda a demokracia, ktoré si teraz užívame, majú iba takú silu, ako nasadenie demokratov a ochota väčšiny eh, chrániť eh, tieto hodnoty eh, proti nenávisnej energickej menšine. Táto nenávisť nemôže zvíťaziť. Nie zase. Z nikdy viac sa nemôže stať teraz znova. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem v mene Európskeho parlamentu predsedničke pani Knobloch za toto cenné svedectvo, ktoré má pre nás všetkých e, nevyčísliteľnú hodnotu. A teraz si pripomenieme minútou ticha pamiatku všetkých obetí holokaustu. Musíme si ale pripomenúť, že keby sme venovali minútu ticha každej jednej obeti, tak by sme museli mlčať ešte 11 rokov. No a po minúte ticha si vypočujeme Kadriš Ravel v interpretácii zo skupenia kapela muzikále belgickej kráľovny Alžbety. Počas minúty ticha uvidíme na stene premietnuté kresbičky detí, ktoré boli zadržiavané v Terezínskom gete. Bolo ich 15 tisíc a zachránilo sa približne 150. Ako nehynúcu pamiatku nám tu nechali na papieri svoje kresby, ktoré sú dnes vystavené v Pinkasovej synagóge v Prage, ktorej sa samozrejme týmto chceme aj poďakovať. Tieto e, kresby nám ukazujú lepšie ako tisíc slov, aké pocity prežívali tie deti tvárov v tvár hrôze, ktorú žiadne dieťa by nikdy nemalo zažiť. Nikdy viac.